Uh, dear friends, ladies and gentlemen. Dámy a páni, vážení priatelia, 60 sekúnd nás delí od začiatku tohoto zasadnutia, takže prosím, usaďte sa, pretože začneme hneď. A chcem vás poprosiť, aby ste sa všetci posadili vrátane poradcov, zo skupiny EPP. Poprosím vás. Aj všetci ostatní. Kolegovia z EKR, to platí samozrejme aj pre vás. OK. <laughs> OK, sorry. Sorry, sorry. Dear friends. Vážení priatelia, Poprosil by som vás o takú pokojnú atmosféru, pretože tu mám veľmi dôležitú informáciu, ktorú by som s vami rád zdieľal. Takže dnes začíname naše eh, parlamentárne plenárne zasadnutie k energetickej komunite a naši kolegovia zo Západného Balkánu, teda z krajín Západného Balkánu, Gruzinsko, Moldavsko, Ukrajina a z ďalších krajín východného partnerstva budú súčasťou takéhoto stretnutia. A pre posledné takéto stretnutie niektorí z nich cestovali až 7000 kilometrov a vtedy tam boli dva... Colleagues together with them. And several of them from, from, uh, um, uh, well, from eastern countries. And... Viacerí z nich uh, boli prítomní, ale pritom nikto za ITRE. No, za to máme svoju zodpovednosť samozrejme, pretože v roku 2005 sme začali uh, konať v mene Európskeho parlamentu a spustili sme celú iniciatívu. Takže 9 krajín v našom v susedstve sa snaží vybudovať ten istý systém pravidiel, ako máme my v Európskej únii. Takže energetická únia 37 krajín, pardon, 36 krajín, podľa toho, ako to počítate. Takže prosím, príďte sem dnes aspoň na 15-20 minút, lebo naposledy tu boli len dvaja poslanci. A ešte pred zasadnutím sa bude podávať aj taký malý obed, takže môžete prísť o jednej hodine pre krátke občerstvenie. Nemusíte potom následne ísť ani na obed. Stačí prísť, prosím vás, aspoň na 15-20 minút, pol hodinu. Takže celkovo máme jedno hodinové stretnutie a potom o 14.30 začína zasadnutie výboru ITRE. Toľko teda k oznamom na úvod. Otestujeme si teraz hlasovanie. Otváram elektronické hlasovanie, testovacie hlasovanie a prosím, stlačte tlačidlo. Stále nemáme dosť kolegov v sále. Len 52. Potrebujeme 33, 34. Zdá sa, že tu nemáme dostatočnú účasť, alebo to nefunguje. Mine, mine is not working. What is going on? Oh no. Okay. Okay. Uh, thank you very much. Dobre, ďakujem veľmi pekne, takže ukončujem elektronické hlasovanie. Dobre, môžeme začať. Je to návrh stanoviska vytvorenie rámca pre kontrolu zahraničných priamých investícií do Európskej únie. Je to správa Reinharda Bütikofera. Kompromis číslo 1 za, proti, zdržali sa e, prijaté. 143. Rozdielne hlasovanie vyžiadané GUE text eh, Environmental Standards and Working Conditions. Kto je za? Proti? Overme si to. Otváram elektronické hlasovanie. Ukončujem elektronické hlasovanie. Zamietnuté. 144 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 145 za, proti, zdržali sa zamietnuté 146 za, proti, zdržali sa zamietnuté 147 za, proti, zdržali sa zamietnuté 16 za, proti, zdržali sa. Dobre, overme si to. Overíme si 16. Ukončujem hlasovanie. Návrh je prijatý 148 za, proti, zdržali sa zamietnuté 149 za. ...149 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 17 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 2a za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 2D za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromis 2B za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 4 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Dobre, overíme si to. 164. a ukončujem hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. 165 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Dobre. Pozmeňujúci návrh 165. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. Kompromis 2C za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 3A za, proti, zdržali sa, schválené. 3B za, proti, zdržali sa, schválené. 3D za, proti, zdržali sa, schválené. 3E za, proti, zdržali sa, schválené. 192 za, 192 Prosím. Pán predseda, my sme preskočili jedno hlasovanie, eh, jeden pozmienujúci návrh 185 odsek 2. Máte pravdu, ospravedlňujem sa hovorí pán predseda. Je to pozmenujúci návrh 185, druhá časť, lebo tá je v šedej farbe, ale máte pravdu, budeme o tom hlasovať 100, teda budeme o tom hlasovať ešte pred 3A, kompromisným návrhom 3A. Takže 185, druhá časť, ospravedlňujem sa. Za? Proti? Overme si to. Overíme si tento pozmeňujúci návrh a ukončím hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. Kompromis 3E za proti, zdržali sa, schválené. 192 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 196 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 3F za, proti, zdržali sa zamietnuté, sú schválené 100, 200 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 208, rozdelené hlasovanie. Prvá časť. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. Preoveríme si to. Overíme si prvú časť. 208 prvá časť. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. Druhá časť za. Proti zdržali sa, zamietnuté. Áno, overíme si to, otváram hlasovanie. Druhá časť. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol zamietnutý, 209 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 211 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 212 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 4 za, proti, zdržali sa schválené, 213 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 24 za, proti, to si overíme, to nebolo celkom jasné. 24. A ukončujem hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. Kompromis 5 za. Proti zdržali sa schválené. 28 a 232 spolu. Za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 233 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 234 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 3 za, proti, zdržali sa. Overme si to, lebo ste nejak naraz dvíhali ruky. 30. Ukončujem hlasovanie. Schválené. 235 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 6A za, proti zdržali sa schválené. Kompromis 6B za, proti zdržali sa schválené. 271 za, proti zdržali sa zamietnuté. Dobre, 271. Otváram hlasovanie, ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 7b za, proti, zdržali sa schválené. 7c za, proti, zdržali sa schválené. 42 za, proti. Overme si to. 42. A ukončím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 7D za, proti zdržali sa. Schválené 7E za, proti zdržali sa. Schválené 7F za, proti zdržali sa. Schválené 306 za, proti zdržali sa zamietnuté. Áno, môžeme to overiť. 306. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 8a za. Proti zdržali sa schválené. 8b za. Proti zdržali sa schválené. 8c za. Proti zdržali sa schválené. 8d za. Proti zdržali sa schválené. 9 za proti zdržali sa schválne 3, 2, 3 za, proti zdržali sa schválené, kompromis 10 za, proti zdržali sa schválené, 321 za, proti zdržali sa schválené, kompromis 11 za, proti zdržali sa schválené, 3, 3, 0 za, proti zdržali sa zamietnuté, 12 za, proti, zdržali sa schválené, 59 za, proti, overme si to, 59. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté 60 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 61 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 62 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 63 za, proti, zdržali sa schválené. Dobre, 63 si overíme, 63. Ukončujem hlasovanie. Schválené. 65 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 64 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 66 za, proti, overíme si to. 66. Overíme si 66 a ukončím hlasovanie. Zamietnuté. 67 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 68 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 69 za, proti, zdržali sa. Schválené 70 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 71 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 72 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 73 za, proti, overme si to. 7-3, 73. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. 74 za, proti. Overme si to. 74. 74, overíme si 74. Ukončujeme hlasovanie zamietnuté, 75 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 13 za, proti, zdržali sa schválené, 79 za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 14 za, proti, zdržali sa schválené, 8 za, proti, zdržali sa schválené, 83 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 81 za, proti, zdržali sa zamietnuté 85 za, proti, overme si to, 85. A ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa schválené, 88 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 89 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 90 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 91 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté kompromis 16 za, proti, zdržali sa. Schválené 98 za, proti. Uvedme si to. 98. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. 100 za, proti. Overme si to znova. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. 101 za, proti zdržali sa zamietnuté, 5 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 102 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 17 za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 18 za, proti, zdržali sa schválené, 115 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 8 za, proti, Overme si to. Pozmeňujúci návrh 8. A ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 19 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromis 20 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromis 21 za proti zdržali sa schválené, 129 za, proti zdržali sa schválené, kompromis 22 za, proti zdržali sa schválené, 133 za, proti, overme si to, 133. 133. a ukončím hlasovanie. Zamietnuté 23 za, proti, zdržali sa schválené, 24 za, proti, zdržali sa schválené, 138 za, proti, zdržali sa zamietnuté, a konečné hlasovanie o návrhu stanoviska v pozmenenom znení, menovité hlasovanie, samozrejme. Verím, že ste všetci hlasovali. Ukončujem hlasovanie. OK. E- Dobre, gratulujem správodajcovi. V tomto prípade je hlasovanie uzavreté s prevažujúcou väčšinou. Ďalším je návrh eh, uznes- nariadenia Európskeho parlamentu a rady o voľnom toku osobných údajov v EÚ. Našim spravodajcom je pán Zdislav Krasnodemský. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté. 63 za, proti, preveríme, 63. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 64 za, proti, preveríme. 64 ešte raz 64. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 4 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 73 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 77 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 78 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 2 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 24 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. 33 za, proti, zdrža- e, preveríme, prepačte, 33. A uzatváram hlasovanie. Zamietnutá tentokrát. 35 za. Proti. Preveríme. Ešte raz. 35. 35. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 6 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 42. Pr- za proti. Prepašte, 41 ešte raz preveríme. 41. A uzatváram hlasovanie. Je to prijaté tentokrát. 42 za, proti, zdržali sa prijaté 43 za, proti, preveríme 43. 43. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 44 za, proti, zdržali sa prijaté. Záverečné menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prevažujúcou väčšinou je to prijaté. Blahoželám pánovi spravodajcovi. I ďalší návrh stanoviska jazyková rovnosť v digitálnom eh, veku. Našou spravodajkyňou je Marisa Matias. 35 za, proti, zdržali sa. prijaté. kompromis 7 za, proti, zdržali sa. prijaté. 41 za, proti, zdržali sa. prijaté, 42 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 43 za, proti, zdržali sa. prijaté, 44 za, proti, zdržali sa. prijaté, kompromis 8 za, proti, zdržali sa. prijaté, 47 za, proti, zdržali sa prijaté, 48 za, proti, zdržali sa prijaté, 50 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijaté, 52 za, proti, zdržali sa prijaté. Mali by sme hlasovať blok. Áno, dobre, 53 za, proti, nie, nie, 53, ešte raz preveríme. Teraz preveríme 53. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 54 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijaté. 59 za, proti, zdržali sa prijaté. 61 za, proti zdržali sa prijaté, 62 za, proti zdržali sa prijaté, 63 za, proti zdržali sa prijaté, 64 za, proti, zdržali sa zamietnuté 65 za, proti, zdržali sa prijaté 66 za, proti, <laughs> zdržali sa prijaté 67 za, proti, zdržali sa zamietnuté 68 za, proti, preveríme 68. Zad, uzatváram hlasovanie. Prijaté kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté, 6 za, proti, zdržali sa prijaté, 7 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté, 13 za, proti, zdržali sa prijaté, 14 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijaté, 18 za, proti, zdržali sa prijaté, 19 za, proti, zdržali sa zamietnuté 20, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijaté, 28 za, proti, zdržali sa prijaté, 29 za, proti, zdržali sa prijaté, 30 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 31 za, proti, zdržali sa prijaté 32 za, proti, zdržali sa prijaté 33 za, proti, zdržali sa prijaté 34 za, proti, zdržali sa prijaté, záverečné hlasovanie, menovité hlasovanie samozrejme. Jazyková rovnosť Maria um, Matias. Uzatváram hlasovanie. Blahoželám spravodajkyni. A teraz prejdeme k návrhu stanoviska Európskeho parlamentu a rady k zmene nariadenia a tak ďalej, stanovujúc základné mechanizmy kontroly členských štátov toho, ako komisia vykonáva svoje implementačné právomoci. Kompromis 1 za proti, zdržali sa prijaté. 54 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 2 za, proti, preveríme. Kompromis 2. Kompromis 2. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 59 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 4 za, proti, preveríme, preveríme. Kompromis 4. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Kompromis 5 za, proti. Preveríme. Kompromisy by sme mali preverovať elektronicky. pečka. Pravdepodobne to bolo prijaté, ale preveríme to ešte. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté, samozrejme. Teraz prejdeme k 18. za, proti. Preveríme, ešte je to nejasné. osemnáctka. Osemnástka sedmička spoločne a uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Spolu so sedmičkou sme hlasovali, pretože o oboch by sa malo hlasovať spolu. 47 za, proti, Zdržali sa, preveríme ešte raz. 47. 47. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 76 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 19 za, proti, preveríme. 19. 19. Uzatváram hlasovanie prijaté. 20 za, proti. Preveríme 20. 20. Prosím, hláste sa. Zdvihnite ruku. 20. Uzatváram hlasovanie o 20. Je to prijaté taktiež. Kompromis 6 za, proti. Preveríme kompromis. Kompromis 6. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. 23 za. Proti. Zdržali sa prijaté 24 za. Proti. Zdržali sa prijaté 25 za. Proti. Zdržali sa prijaté 46 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté 48 a 8 spolu za. Proti. Preveríme. Pravdepodobne to bolo zamietnuté, ale preveríme to. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Teraz záverečné hlasovanie, menovité hlasovanie, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. A teraz uzatváram hlasovanie. Claude Turmes. Výkon implementačných právomocí bolo to prijaté. Tentokrát to nebola prevažujúca väčšina, ale napriek tomu to bolo stále prijaté. You, Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. Teraz bude nasledovať schôdza nášho výboru. Náš spravodajca, kolega Jens Gajer, tu nie je ešte. Čiže to je dôvod, prečo budeme teraz čakať na ňo, ale na druhej strane všeobecný správodajca pre rozpočet na rok 2019 kolega Daniel Viot fakty je tu. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega, ale mali by sme počkať na nášho špecifického správodajcu Jensa Gajera. Pravdepodobne tu bude o minútku. Aspoň pokým vieme. Ja, uh, eh, Mr. Paul Rubik. Pán Paul Rubik. Áno, um, bod rôzne, ak sa chcete prihlásiť, hej. Chcel som pripomenúť, že 17. mája budeme tu mať komisia, komisára Moedu a a čo sa týka kiotského protokolu, Laureáti eh, Nobelovej ceny sa k nám pripoja a ja by som rád poprosil kolegov, aby sa k nám pripojili. 2. mája budeme mať MFF. Ja si myslím, že tam máme tri strany, pravdepodobne o FP9. A 17. mája eh, pán Moedaš tu bude s nami spolu s našim pánom predsedom a myslím si, že by bolo veľmi eh, užitočné a ak by sme priamo na mieste začali ten zrýchlený postup, možno by sme mohli teraz popremýšľať o strategickom rozhodovaní, aby bolo jasné, že Európsky parlament bojuje za to, aby sa umožnil mechanizmus FP9. Ja osobne podporujem Paskala Lamiho v zdvojnásobení rozpočtu, čiže by to bola veľmi dobrá príležitosť tohto 17. mája sa pokúsiť e, ukázať, že výbor ITRE je vedúcou tým aktérom v tejto debate. Uh, Ďakujem pekne, čiže pokúsme sa kolegovia 17. mája vo štvrtok si vypočuť prezentáciu k FP9 so zvláštnym zameraním na medzinárodnú spoluprácu. Bude to prezentácia Európskej komisie a náš kolega Paul Rubik, pán Moedaš a japonský zástupcovia, japonský zástupca tu bude s nami. Ďakujem veľmi pekne, že ste nám to pripomenuli celú túto tému. A teraz už tu máme pán, pána Jensa Gajera, čiže môžeme začať. Témou je rozprava k rozpočtu pre rok 2019 s pánom Danielem Viotým. Je hlavným spravodajcom pre rozpočet. Náš spravodajca je pán Jens Gajer za výbor ITRE. Komisia by mala prezentovať koncom maja rozpočet na rok 2019, tak ako je to bežné, je to bežný postup, Vďa, e, kvôli e, krátkosti času um, medzi predložením rozpočtu a hlasovaním môže sa, e, môže sa výbor ITRE vyjadriť vo forme listu k tomuto návrhu rozpočtu. Je to v podstate E, netypický postup, pretože za bežných okolností máme dosť času na to, aby sme vypracovali zvláštny, e, zvláštne stanovisko, ale tentokrát zašleme list rozpočtovému výboru. Hlasovanie by sa malo konať 10. júla a hlasovanie o uznesení o rozpočte 24. septembra 2018. Vážení členovia a členky parlamentu, prosím, e, vyjadrite sa e, k pilotným projektom a prípravným prácam do 24. apríla 2018, to znamená do dnešného dňa je možné zaslať vaše pripomienky a návrhy. Áno, je pred nami ešte dosť času, čiže mohli by sme o tom začať premýšľať. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli, vážení kolegovia. Dovolte mi informovať vás o tom, že pán Vioty ako spravodajca sa najskôr vyjadri a potom náš spravodajca pán Gajer. Čiže začneme vami, milý priateľ z výboru pre rozpočet. Pán Vioty, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem za pozvanie. Chcel by som sa poďakovať najmä komisii, ktorá mm, ma chce vypočuť a v nasledujúcich minútach sa sústredím na niekoľko dôležitých bodov. Medzičasom by som vám rád nadniesol pripomienku k postupu. Je môjim zámerom so všetkými výbormi Európskeho parlamentu spolupracovať, aby sme mali návrh pre rozpočet k dispozícii, ktorý by bol ktorý by mohla podporiť väčšina členov parlamentu a aby môj mandát mohli podporiť všetky výbory parlamentu potom, keď vstúpime do rozpravy s radou, aby sme mali silnú podporu. Najmä s vašim výborom by som chcel spolupracovať, ktorý tu hrá rozhodujúcu úlohu. Najmä pre kapitoly, ktoré sú ťažiskové pre celý rozpočet EÚ. Vy všetci ste si prečítali dokument, ktorý sme už schválili, čiže usmernenia, ktoré sme v marci odhlasovali už na pléne. A viete, aký je význam tém, pre ktoré je príslušný práve výbor ITRE. Ešte raz sa pokúsim týmto, týmto témam venovať, aby som zistil, či zdieľame priority a potom by som si rád vypočul vás v tom, čo vy a najmä kolega Gajer, s ktorým sme v rozpočtovom výbore veľmi dobre spolupracovali, čo si o tomto myslíte? Toto samozrejme výrazne zjednodušuje aj vzťahy vášho výboru k rozpočtovému výboru, pretože on je podpredsedom. Ponajprv potrebujeme v rubrike 1a nárast financovanie programov, najmä čo, čo sa týka Horizontu 2020, COSME a EMCE, e, ale v rámci Horizontu 2020 by sme mali najmä zabezpečiť, aby sme mali primeranú úroveň pre projekty najmä v oblasti výskumu, nových technológií, Európa v procese zmeny, inkluzívna spoločnosť, reflexívna spoločnosť, prístup k financovaniu, a e, financovanie malých a stredných podnikov. Aj pri financovaní COSME potrebujeme navýšenie a musíme malým a stredným podnikom dať k dispozícii najmä pre všetkým mladým výskumníkom, mužom aj ženám, aby, sme mali, aby oni mali možnosť rozvíjať svoju iniciatívu prostredstvom takýchto nástrojov. A samozrejme návrh e, financovania inteligentných sietí a energetickej, e, energetickej siete je otázka dlhodobých priorít Ehm, je to otázka investovania do obnoviteľnej zdrojov energie a boja proti energetickej chudobe. Zároveň by sme mali spriorizovať tento cieľ, ktorý si komisia pre rozpočet vytýčila, tak aby sme dokázali zabezpečiť adekvátne rozpočtové prostriedky. Je to dôležité najmä preto, aby sme dokázali mobilizovať aj prostriedky v horizonte 2020. A takisto aj v rámci programu MSMC, aby sme mohli financovať práve takéto projekty, ktoré sú veľmi dôležité a nevyhnutné, aby sme zabezpečili to, že minimálne 20 európskeho rozpočtu bude venovaných na klimatické opatrenia a dekarbonizáciu. A to ma privádza aj k poslednému bodu, posledným dvom bodom, a tie sú naozaj veľmi relevantné, najmä z nášho pohľadu, z našej aktivity a práce Prvý sa týka financovania ďalšieho rozvoja v oblasti obrany. A v tomto smere musíme zabezpečiť, aby tieto inovácie a tento nový programový balík, tento nový rozvoj E, nebol zameraný len na to, že budeme čerpať prostriedky už z existujúcich programov, ale práve preto ten základný princíp, ktorý by mal usmerňovať a regulovať našu prácu, by mali byť hľadanie a mobilizovanie nových investícií. To by mala byť záruka toho, že ako náhle tento proces bude fungovať, ako náhle budeme mať dlhodobo nasadené tieto programy a bude tu aj záruka Európskeho parlamentu, ktorý preberie zodpovednosť za presadzovanie záujmov občanov, a podporu výskumných opatrení. V závere je dôležité, aby sme sa vyhli škrtom a zároveň úsporám, e, tak aby sme neškrtali práve na, na, na tomto poli, ale zároveň aby sme dokázali e, nájsť nové zdroje financovania. Takže to sú podľa mňa také tie základné aspekty, základné témy, ktoré sme pokryli, ale som to samozrejme pripravený počúvať vaše vyjadrenia a názory a budem veriť, že takýmto spôsobom sa mi aj mne podarí zlepšiť tú informačnú základňu, z ktorej vychádzam. Uh, may... Uh, Ďakujem pekne. Ak by som mohol teraz požiadať uh, nášho spravodajcu v mene nášho výboru, pán Jens Gajer. Ďakujem pekne je to tak, ako povedal Daniele. Obaja sme členmi rozpočtového výboru, takže trošku tu hráme na dve strany. Dá sa to zastrešiť názvom osobitných potrieb e, výboru ITRE. Inak máme tieto rozpravy skôr na pôde rozpočtového výboru. Chcem sa ospravedlniť za meškanie. Môžem povedať len toľko, že som e, sa, e, sa zdržal spravodlivou vecou. Dosť ďaleko v budove Jan, náš výbor rozpočet, pre rozpočet, sme diskutovali e, s komisiou a s radou o, o opravnom rozpočte, druhý finančný nástroj pre utečencov v Turecku, kde ide presne o to, na akej na akom prerozdelení sa členské krajiny a európsky e, e, rozpočet dohodnú pri financovaní druhej tranže. Ešte raz teda 3 miliardy eur. E, možno je to pre vás trošku abstraktné, ale komisia nemá veľa možností získať voľné prostriedky a musí zasiahnuť na riadky, ktoré sú nám v ITRE veľmi dôležité, teda tam sa postarať o to, aby členské krajiny e, vytvorili prerozdelenie alebo potvrdili prerozdelenie, ktoré nebude tak nevýhodné pre, pre roz, e, európsky rozpočet, ako tomu teda teraz je, ako tomu hrozí. Mala by tu byť diskusia o posilnení určitých prostriedkov. Chcem e, na, poukázať na jednu vec. Väčšina kolegov tu v sále tak nečinia. Väčšina týchto prostriedkov je pevne stanovená vo forme e, polnohospodárskej politiky napríklad. Na to majú právny e, nárok polnohospodári, takže krátenie či presuny sú tu veľmi obmedzene možné. Alebo Peniaze sú ukotvené v politike regionál, to sú tie národné obalky. A tu majú členské krajiny presné očakávania, koľko prostriedkov majú, budú mať k dispozícii na použitie v regionálnych a sociálnom fonde. A čo potom zostane? Tie prostriedky, ktorým má prístup komisia voľne, Horizont 2020 a e, Connecting Europe nástroj. Ak má komisia v niečo presúvať, tak samozrejme tieto položky sú tie, ktoré spadajú pod rozpočtového komisára a tým pádom je dôležité, aby sme spolupracovali so spravodajcom, pretože pán Vioty má pravdu. V zmierovaní vieme byť len taký e, účinný, aký sme zjednotení. A to musíme všetko riešiť e, bez hľadu na príslušnosť k frakciám, k politickým stranám. My podporujeme plne stanovené ťažiská. Pán Vioty to načotol v svojich uh, usmerneniach. To znamená, horizont 2020 nemôžno krátiť, skôr posilniť. Ja osobne ďalej som E, skonštatoval s hrôzou, že len každý siedmy sľubný výskumný program vieme podporiť, pretože horizont je síce dosť veľký, ale ešte vždy príjmali celkovo. O sedemkrát viac výs, e, úspešných projektov e, by sme mohli financovať, keby sme mali priť na to prostriedky a konkurenčná schopnosť a inovácie európskych štátov by mohla byť oveľa vyššia, takže potrebujeme tu viac a nie menej a predovšetkým potrebujeme posilnenie horizontu 2020. Ide i o ďalšie programy v rámci 2020, ide i o ďalšie inovačné programy, ktoré e, má EÚ, pán Vioty o nich hovoril. A práve preto, že je to tak, nemali by sme sa po, e, nechať nachytať hrou rady, že chceme všetci výskum v oblasti obrany, ale keďže tento rozpočet nesmie rásť, zoberme e, na tento obranný projekt prostriedky z Horizontu 2020. Ja tu podporujem to, čo povedal pán Vioty, povedať, ak Rada tieto prostriedky chce na výskum v obranej oblasti. Ak chce tu konať, tak musia to byť prostriedky dodatočné. Pretože toto rozohrať proti ďalším rozumným cieľom, ktoré sa podporujú horizontom 2020, to je nesprávny postup. Pretože my chceme, viac spoločných európskych statkov, ktoré podporuje európsky rozpočet a nie menej. A členské krajiny hovoria, že s podporou tohto parlamentu sú tu nové výzvy a na to ale potrebujeme nové peniaze, nie presuny. V rozpočte tak, ako ho poznáme. To samozrejme platí i pre nástroj e, Connecting Europe. I tu prostriedky nepostačujú A to samozrejme platí i pre agentúry. V konečnom dôsledku e, sa musí e, európske e, regulovanie presadiť. Musí existovať nejaká inštancia, ktorá bude harmonizovať európske postupy. A na to máme predsa agentúry. Zažili sme predsa situácie, kde E, členské krajiny pri tom finančnom poslednom rámci sa dohodli, že administratívny rozpočet parlamentu, e, pardon, európskych inštitúcií, teda e, stav zamestnancov musí klesnúť o 5 a teda každá agentúra musela krátiť svoj personál o 5 len ak dokázali dôkazať, že majú nové úlohy, mohli personál ešte príjimať, ale to sa riešilo presídľovaním e, e, vlastne presunmi zamestnancov z iných agentúr. Som i e, všeobecným správodajcom pre tento rozpočet. Povedali mi zástupcovi agentúr, ako máme plniť svoje úlohy. Sme na pokraji našich personálnych možností. A to, ako je to pravda, vidíme z toho, do akej miery my spolu s členskými krajinami určité agentúry, napríklad Frontex, hoci nesúvisí s ITRE, ale tam to jasne vidieť. Tam treba e, personál zvyšovať. Celá tá paušálna e, myšlienka krátenia personálu o 5% vzhľadom na vývoj e, je celkom iluzórna. E, aj tak je ale dôležité, aby sme tie agentúry, ktoré fungujú v gestčnej oblasti tohto výboru, aby sme ich podporili, aby mohli robiť svoju prácu pre e, fungovanie nášho spoločného trhu. Vypočujeme našich tieňových spradajcov za EPP, pán Salini. Grazie brevemente, credo che... Ďakujem veľmi pekne. Len stručne v prvom rade e, tie základné premisy, z ktorých vychádzajú kolegovia, tie sú veľmi jasné, možno vyčerpávajúce. Jeden taký argument, ktorý by som e, zdôraznil, bol ten, že tie nedostatky e, vyplývajú z toho, že máme neadekvátny manevrovací priestor, respektíve nedostatočný manevrovací priestor, ktorý tu máme, ako povedal pán spravodajca veľmi dobre. Máme tu takú možno aj imponujúcu alebo takú e, vlastne príliš e, akútnu rozpočtovú prioritu, ktorá neumožňuje dostatočným spôsobom reagovať na tieto čo sa týka ďalších tém, máme tu také dve základné výzvy, ktorým sa musíme vysporiadať. Jednak je to otázka kvantity a druhá je otázka e, pravidiel. Videli sme to už vlastne aj v prípade polnohospodárskych pravidiel. E, v každom prípade v zásade e, je to ten priestor, ktorý zaplňa jednotlivé pravidlá a v tomto smere, čo sa týka redefinície to rámcového programu, ktorý sa týka aj budúcnosti Horizontu 2020, je dôležité uvedomiť si, že téma inovácie, výskumu je v tomto smere naozaj veľmi dôležitá a je dôležité, aby sme túto tému e, riešili aj z pohľadu ochrany adekvátnych investícií a zároveň, aby sme zadefinovali pravidlá, ktoré budú v prvom rade zdôrazňovať kvalitu. Kvalitu, ktorá musí byť primárnou, e, primárnym kritériom, aby sme zabezpečili tú neuveriteľnú, neuveriteľne dôležitú otázku transformácie a vlastne ho keby energetické premeny vo firmách. V tomto smere je dôležité, aby sme inovatívne podporovali práve malé a stredné podniky. Malé a stredné podniky v tomto zohrávajú dôležitú a absolútne kľúčovú rolu. Takže ten prvý cieľ, ktorý musí mať nejaká zodpovedná rozpočtová politika, je to, aby to bola priateľská politika voči podnikateľom. Náš rozpočet nie je nástroj sociálnej pomoci. Je to nástroj, ktorý je vybudovaný na to, aby sme zabezpečili e, dostatočný priestor, e, ktorý, alebo dostatočnú kapacitu, ktorá bude generovať ďalšie hodnoty. A práve z toho vyplýva vlastne možnosť mobilizácia zdrojov pre e, aj adekvátne financovanie welfareu alebo teda sociálneho zabezpečenia pre našich občanov. Z tohoto pohľadu sme videli aj kritickú správu E, ku ktorej sa postavili napríklad niektoré finančné nástroje, ako bolo ESF e alebo ďalšie, ktoré e, mali nedostatočný objem investícií do infraštruktúry a potom samozrejme aj FC v súlade s Junckerovým plánom. Sú to práve tie investície, ktoré by mali byť zachované a zároveň zároveň ak znížime manevrovacie priestor pre nejaké chyby, tak si uvedomíme, že máme tu naozaj E, prácu, ktorá je dôležitá, musí byť postavená predovšetkým na základe týchto princípov, ktoré sme spomenuli a potom viem zabezpečiť aj ústretovosť a spoluprácu na strane kolegov. Ďakujem pekne. Ďakujeme vám za vaše poznámky, kolega. Teraz pán Horke za ALDE. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Už tu zaznelo mnoho slov, veľké komentáre už asi nepoviem. Zdá sa zjavne, že v rozpočte, ktorý je veľmi zviazaný, komisia a parlament sa snažia vytvoriť osobitné programy či fondy, na jednej strane na veci, ktoré sa im zdali e, dôležitejšie a tiež, aby sa to dalo financovať v rámci všeobecného roz, rozpočtu. Takto vznikol program Horizon 2020, program Connecting Europe Facility, kde sa rozvíjajú aktivity, napríklad e, prieskum vesmíru. Tu ťažko možno kritizovať. E, problém je v tom, že členské krajiny e, e využívajú všeobecný rozpočet na takéto programy. pochybňuje sa to. Videli sme to e, počas vytvárania Junckerového programu. Takisto môžem reagovať na to, čo tu zaznelo zo strany spravodajcu a čo povedal podpredseda e, výboru pre rozpočet. Nechceme tolerovať, že sa budú okresávať, e, kde sa budú rozpočet okresávať tam, kde je esenciálne dôležitý, autenticko európsky, hlavne napríklad vo výskume, to tu zaznelo. Treba podporovať produktívne investície, očividne, to sem patrí e, vývoj a rozvoj, to takisto investície do energetických infraštruktúr, telekomunikácia, Connecting Europe. A očividne sú to tiež schopnosti eh, konať v oblasti agentúr. Takže máme eh, entuziasmus nabiť eh, program agentúr, ale máme tiež entuziasmus osekávať ich rozpočty. Rozpočet 2019 má veľký záujem na tom, aby my alebo my by sme mali mať záujem, aby sme ukázali rozhodnosť v rámci diskusí o budúcom finančnom rámci. To znamená, že by my sme mali opakovať, že pridaná európska hodnota to je veľký problém tohto rozpočtu. A tento rozpočet 2019 i diskusie o finančnom viacročnom rámci, čo skoro tu bude návrh komisie, je nevyhnutné, aby sme politicky zdôraznili naše priority, to čaká, očakávame, e, čo chceme podporiť a čo chceme odmietnúť. Vidíme v týchto diskusiách, že e, pokiaľ ide o kompenzácie za e, migráciu z Turecko, tu sa siahne na programy, ktoré sú rozhodujúce pre európsku povahu a tu sa musíme my e, dohodnúť, či e, e, vieme zaradiť to, čo sa nám týka výskumu, či to vieme dať v, v rám, do rámcového výskumného programu číslo 9. Myslím si, že v rámci tohto výboru sa dostávame k pointe veci. Rozpočtová kapacita obhajovať európske priority e, je očividne blok, ktorý nevieme robiť. E, tie e, dohadovania sú veľmi často nie pro či antieurópske, tie sú pro budúcnosť alebo proti budúcnosti. Nikto ty vlastne e, nešlo nič iné, len hovoriť o elementoch pokrokových veciach, veciach do budúcnosti, výskum a tak ďalej. A toto my máme podporovať ako výbor. V tomto sme, pán predseda, myslím si všetci zajedno, ako e, ja, tak i v rečníci predošli. Ďakujeme. E, teraz ešte ďalší kolegovia a menovite kolega Rubich. Ďakujem pekne. E, In, kolegom chcem poďakovať rozhodujúce, že aby sme pri tých rokovaniach s radou e, si stanovovali ťažiskové e, línie pre rozpočet. Jeden z nich je Horizont 2020. V decembri sme dokázali, že keď si posedíme do 4. ráno a keď sme tvrdí, tak máme 100 miliónov nových čerstvých peňazí pre Horizon 2020. Bude to asi potrebné i tentokrát, aby sme žiadali viac, než rada je ochotná dať. A musíme e, e, si vypočuť od nich ešte, že nie, nie sú ochotní diskutovať o 100 miliónoch, lebo to je málo peňazí, tak môžeme žiadať viac. Ja navrhujem, aby sme žiadali 250 miliónov, E, pre program so 150 miliardami by to nemal byť taký veľký problém. A je mi tiež samozrejme jasné, e, že sa musíme e, zaoberať programami na podporu malých a stredných podnik- podnikov. Pre pracovné miesta je to dôležité, pre pokiaľ ide o porovnanie podnikov, ktoré globálne majú možnosť sa brániť, aby sme tieto ostatné podporili. A ďalší E, a tretí bod sa týka agentúr, už ste o tom hovorili. Mali by sme e, naozaj preverovať, ako tu možno vytvoriť v budúcnosti synergické efekty. Mali by sme sa koncentrovať na spoluprácu medzi agentúrami pre výbor e, ITRE by to bola EISA, BEREK a DENISA, tieto tri agentúry, aby vytvorili určité správne platformy, ktoré E, minimálne technické e, procesy v týchto agentúrach môžu profesionalizovať. Pokiaľ ide o zacielenie rokovaní, budúci rok budú voľby do Európskeho parlamentu a ja si myslím, že sa pozrieme na analýzu Eurobarometru, tak tu sa črtá, že obyvateľstvo Európy vidí e, najväčší prínos v výskume a inováciách. Keď sme pripravení sa tu hádať s radou, podľa mňa to je ten najsilnejší argument, aby sme eh, získali podporu obyvateľov. Čo môžeme v oblasti zdravia, eh, zdravotníctva v mnohých ďalších oblastiach získať? Tvrdá línia Európskeho parlamentu v tejto oblasti by bola najlepšou, najlepším základom eh, pre úspechy takisto v práci s verejnosťou. Ďakujeme, kolega. Pani Grosted, nech sa páči. Ďakujem pekne keď si tu počúvame slova kolegu z rozpočtového výboru, naozaj možno mať dôvod k obavám. No, mám tu veľké obavy e, únikových manevrov rady. E, zodpovednosť členských krajín, ktoré chcú od EÚ stále viac, ale chcú, ktoré nikdy nechcú pri, e, pridať vlastné prostriedky do rozpočtu Napríklad Európsky obranný fond, o ktorom ste hovorili, ja som tam spravodajkyňa e, na roky 2019 a 2020 je tu vyhradených 500 miliónov eur. Všetci sa zhodli na tomto čísle, ale e, nezhodujeme sa medzi parlamentom a e, radou, odkiaľ prídu tieto peniaze. A bola som sklamaná, keď som včera tejto sále vypočula pána podpredsedu komisie, komisie Katajnena, ktorý od Európskeho parlamentu ži, žiadal, aby v rokovaniach rozpočtu ukázal určitú ochotu. Ale ja som mu odpovedala, aby sa ochota objavila z oboch strán zo strany rady, nielen parlamentu. Je nemysliteľné momentálne, aby sme systematicky e, plundrovali tie e, e, línie, ktoré sa týkajú horizontu 2020 či ďalších čiastkových rozpočtov, ktoré sa týkajú našej kompetencie, našeho výboru. Je dôležité nájsť zodpovednosť v čase, keď žijeme naozaj Eh, rozhodujúce obdobie pre našu spoločnosť prichádzajú nové technológie. Ak neurobíme príslušné, teraz príslušné snahy, tak bohužiaľ sa nakopí určitá eh, tý z EÚ. Eh, práve u 2020 treba hovoriť o tom, pretože nás veľmi draho bude stáť táto neochota členských kraj, krajín o 20 rokov naozaj e, treba byť zomknutý v tomto boji. Samozrejme, že v rokovaniach každý musí ustúpiť. E, e, je nepristupné, aby rada podporovaná komisiou takto konala. A tu treba byť naozaj tvrdý. Ďakujem pekne. Ako vidíte, pán spravodajca, sme naozaj plne zjednotení v týchto základných postojoch a rád by som povedal, že môžem ukončiť diskusiu, lebo nemám žiadnych ďalších kolegov na zozname. Zdá sa, že situácia je úplne jasná z každého z pohľadu výboru ITRE a teraz by sme si radi dali, dali priestor vám. Tá Daniele, nech sa páči. Ďakujem vám pekne za slovo, pán predseda. Podobne ako povedal pán predseda, tak tie vyjadrenie eh, boli veľmi jednoznačné, budem teda veľmi rýchlo, lebo vidíme, aká je tá celková pozícia. Eh, zazneli tu viaceré vyjadrenia, hovorili o tom, že viaceré výbory, ja som naozaj veľmi rád, že váš výbor je dobre zastúpený práve aj eh, v rámci celkovej diskusie o rozpočte, ako aj váš spravodajca Gajer je v tomto smere veľmi e, kompetentným partnerom, lebo bol predtým spravodajcom pre všeobecný rozpočet pred dvoma rokmi, podobne aj kolega Rybik, tam sme e, robili toho naozaj veľa. Takže v tomto smere je dôležité, aby sme e, dohodli tú základnú politickú líniu a síce je to otázka vzťahov medzi parlamentom, komisiou a radou. A treba povedať, že komisár Katajnen žiada o podporu parlamentu práve pri schvalovaní rozpočtu, no tak dajme komisárovi Katajnenovi, Katajnenovi podporu v rámci jeho vyjednávaní s radou. To je veľmi dôležité. Je to práve o tomto manevrovaní a musíme byť naozaj oveľa pozornejší, aj najmä v tom, ako zastupujeme pozície a záujmy občanov, ale zároveň aj kvôli tomu, ako tie témy, ktoré ste opísali veľmi dobre v vašom sektore, ale ako už zazneli aj z pohľadu ostatných sektorov, to všetko je veľmi dôležité, aby to zodpovedalo reálnym očakávaniam od občanov. Kolega Rybik to povedal veľmi relevantne a dobre. Je dôležité, aby sme si uvedomili, že tá odpoveď, ktorú hľadáme, aby to nebola nejaká odpoveď, ktorú hľadáme my alebo chceme my, ale aby to bola téma, eh, alebo aby to bolo hľadanie, ktoré zodpovedá potrebám občanov. A tá, to bol tým pomenovať ten základný princíp. A ten základný princíp je, aby sme dokázali zjednotiť sa okolo toho tejto základnej línie a síce, že zdroj pre nové programy musia byť nové finančné nástroje, nové finančné zdroje. Nemôžeme hovoriť o nových programoch, ak nebudeme mať aj modifikáciu na strane zdrojov, lebo ten rozpočet je veľmi rigidný. Všetko už je viazané, všetko je viazané pre budúci rok a aj pre tie ďalšie roky v rámci jeho konfigurácie. A posledná téma, ktorú od vás žiadam z pohľadu E, takého politického kolegu, ktorý je tiež e, súčasťou aj e, členom rozpočtového výboru a všeobecne spravodajcom pre rozpočet. Ako kolega a priateľ vám teda vás chcem poprosiť, aby ste vo vašich krajinách, na úrovni vašich vlád vyvinuli ďalšie úsilie, pretože je pravda, že musíme sa postaviť pred radu, ktorá sú teda sú zástupcovia vlád, ale sú to individuálni zástupcovia vlád a teda je dôležité, aby naši zástupcovia vlád boli presvedčení um, o tej istej veci, ako sme presvedčení o nej my. A v tomto smere je naozaj dôležité hovoriť s národnými vládami a zjednotiť sa na tej základnej všeobecnej línii a to nám môže naozaj veľmi pomôcť v rámci toho zmierovania a v rámci, to môže pomôcť mne ako všeobecnému spravedateľovi pre rozpočet. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán kolega, za sumár vašich poznámok. Je naozaj veľmi dôležité, aby sme e, sa cítili toto ako v skupine priateľov, najmä keď hovoríme o rozpočte a zároveň, aby sme dokázali sa zhodnúť na tých základných prioritách. Milí kolegovia, dovolte mi pripomenúť vám, že aká je veľmi komplikovaná procedúra, ktorá je momentálne pred nami. Dnes teda mm, práve dokončujeme diskusiu o tom liste, ktoré zašleme rozpočtovému výboru ohľadom priorít výboru ITRE pre rok 2019 a v rozpočte pre tento rok a zašleme to začiatkom júna 2018, to znamená, že zhruba za mesiac, možno trochu viac ako mesiac potom, budeme mať možnosť ako členovia výboru ITRE navrhovať pozmenujúce návrhy k jednotlivým rozpočtovým linkám. Termín pre predkladanie pozmenujúcich návrhov vo výbore pre rozpočet je 20. jún. A hlasovanie bude 10. júla vo výbore pre rozpočet. Pardon, vo výbore ITRE. Vo výbore ITRE. 10. júla to bude práve na našom výbore, ale rozpočtové e, línie sú samozrejme potom predmetom hlasovania vo výbore pre rozpočet. Tretí, tretí krok bude e, vlastne schválenie stanoviska výboru ITRE k uzneseniu o rozpočte pre rok 2019 a zároveň prerokovanie návrhu stanoviska. To prebehne 10. júla vo výbore ITRE 10. júl Takže to bude zároveň ten istý termín, ako bude prebiehať aj hlasovanie vo výbore ITRE k pozmenujúcim návrhom o jednotlivých rozpočtových ehm, položkách. Ehm, termín pre predkladanie návrhov je 5. september a hlasovanie o stanovisku je 24. september. Takže to sú také tri nie nezávislé, ale skôr také paralelné E, línie, list, začiatok júna, ktorý zašleme, pozmenujúce návrhy k rozpočtovým položkám začiatok júna, takže to musíme predložiť a následne bude hlasovanie v júli a potom stanovisko výboru ITRE. E, budeme hlasovať 24. septembra. Ďakujem pekne, kolega. Ďakujem pekne za, že ste prišli medzi nás, že ste predstavili stanovisko, za predstavili pozíciu aj nám, členom vo výbore ITRE. Ďakujem pekne. Tým ukončujem našu, tento bod nášho programu. Poďme k bodu 13. Je to otázka výskumných a vzdelávacích programov Európskej atomovej komunity, um, ktorým sa doplňa rámcový program 2020 pre výskum a inovácie. Spravodajkyňou je pani Rebekams. Takže radi by sme teraz prerokovali návrh správy. A síce e, predloženie e, existujúceho vzdelávacieho a e, výskumného programu. Tento program beží od roku 2014. Súčasný návrh komisie je, aby sme pokračovali v ro- ďalej v roku 2019 a zabezpečili aj koherentnosť jednotlivých aktivít v priebehu celého 7-ročného obdobia. Takže naša spravodajkyňa, drahá Rebeka, máš slovo a pre otvorenie tohoto bodu programu. Ďakujem pekne, Jerži. Budem hovoriť po nemecky, je to pre mňa jednoduchšie, najmä v tejto téme. Ako vaša spravodajkyňa som, tak ako ste mohli zistiť z návrhu mojej správy toho názoru, že v rámci tohto tréningového a výskumného programu stoja pred nami dôležité úlohy a ja by som len ťažiskové body eh, inak usporiadala, než ste ich poznali doteraz. Myslím, že sa jednoznačne musíme venovať pri výskume a vývoji starnúcej flotile reaktorov, ktorá je e, spoje, tá, táto situácia je spojená s odstraňovaním týchto zariadení. V mojej správe som to výrazne zdôraznila a taktiež si myslím, že čo sa týka vzdelávania a ďalšieho vzdelávania v tejto oblasti, že máme pred sebou veľké výzvy. Vyplýva to aj z diskusí, ktoré boli vedené v Európskej komisii k tejto téme. Je jednoznačne jasné, že ešte počas dlhej e, doby, ktorá nás čaká aj v tých krajinách, ktoré už nepoužívajú atomovú energiu, budeme potrebovať mimoriadne kompetentných odborníkov v relatívne vysokých počtoch, ktorí sa vyznajú v tejto téme. Ako som už povedala, e, odstraňovanie a e, vypínanie týchto zariadení, e, s tým súvisí aj e, uskladňovanie v štátoch EÚ, ktoré využívali atomovú energiu. Niektoré tieto krajiny sa týmto zaoberajú už viac ako 50 rokov, avšak napriek tomu, tomu sú v oblasti konečného skladovania ešte nie v tom finálnom bode. Nemecko sa rozhodlo pred niekoľkými rokmi hľadať um, riešenie uh, pre um, ideálny koncový sklad vo Švédsku funguje veľmi pokročilý program um, pre koncové skladovanie, avšak uh, súdnym rozhodnutím bol, bola ta, uh, bol tento proces pozastavený. Uh, Existujú krajiny, ktoré sa snažia s týmto problémom konečného uskladnenia vysporiadať, avšak ešte nenašli to konečné riešenie. Potom sú tu krajiny v EÚ, ktoré sa touto problematikou ešte nezaoberali a väčšina krajín v rámci EÚ má spoločné to, že nemajú dostatočné finančné rezervy na celé toto obdobie, ktoré nastane po e, dobehnutí životného cyklu atomovej elektrárne. A aj preto si myslím, pretože tento výskumný program sa týka bezpečnosti občianok a občanov, že v tejto oblasti by sme minimálne vo výskume mali byť aktívni. Podľa môjho názoru k oddeleniu a, a transmutácii skôr som skeptická, nevidím tam nejaký reálny pokrok a myslím si, že v iných oblastiach, ktoré som práve popísala, by sme mohli dosiahnuť viac, ak výskumné prostriedky by sme e, skoncentrovali. Výskumný program Euratomu by podľa môjho názoru nemal byť investovaný do novej reaktorovej technológie, a myslím si, že platí to isté aj pre jadrovú fúziu a jadrové štiepenie. Vďaka nášmu predsedovi sme o jadrovej fúzii a financovaní e, eh, ITER, ktoré tu e, práve sa nepreberá, viedli zaujímavú diskusiu nedávno ak sa hovorí o tejto téme, je 100% jasné, nech by ste sa o tom hovor, e, rozprávali s kýmkoľvek, toto veľmi drahé skúmanie neprispeje k riešeniu našich klimatických víziev, pretože komerčné použitie jadrovej fúzie aj samotnými podporovateľmi tejto metódy bude možné až po roku 2050 ak vôbec bude možné, odborníci sa nedokážu zjednotiť v súčasnosti na nejakom časovom bode, kedy by jadrová fúzia mohla naozaj fungovať v tejto oblasti. Investície, ktoré boli urobené do štiepenia jadra vo výskumnej oblasti, aj tam mám určité pochybnosti. Myslím si, že výskumný program Euratomu by pre všetky krajiny EÚ mal byť koncipovaný férovo. A na tomto mieste by som rada poukázala na to, že viac ako polovica členských štátov EÚ buď nikdy nevyužívala atomovú energiu, alebo sa rozhodli ju prestať používať. Preto by som požadovala, okrem iného, mám taký návrh, aby sme ťažiská tohto výskumného programu e, prispôsobili tejto realite a aby sme pokračovali vo výskume výrazne naviazanom na bezpečnostné opatrenia a sústredili sa na konečné skladovanie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pani poslankyňa, ďakujem za váš návrh správy, rovnako ako aj za názor, ktorý ste práve opísali. Takže tieňový spravodajci za EPP, pán Uručev, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Dovolte mi poďakovať e, spravodajkyni pani Harms za to, že nám vytýčila vo svojej správe naozaj veľmi e, dôležitú e, víziu hľadom budúcnosti jadrového výskumu teda predovšetkým otázku jadrovej bezpečnosti, no a samozrejme aj praktickú implementáciu projektov v oblasti jadrovej fúzie. Dovolte mi pripomenúť, že takmer polovica čistej energie bez emisí CO2, teda emis, elektrické energie, ktorá je čistá z pohľadu emisí CO2, je práve jadrového pôvodu. Jadrové elektrárne e, sú, budú a budú ďalšie 10 ročia fungovať a či, to, či už tým, že budeme predlžovať ich životnosť, alebo tým, že budeme budovať nové jadrové elektrárne, stále sú napríklad celé e, desiatky alebo množstva e, projektov rozpracovaných jadrových elektrární v členských štátoch a práve preto je nevyhnutné pokračovať vo výskume, e, ktorý bude zameraný na bezpečné využívanie jadrovej energie samozrejme na súčasnej úrovni, pretože v opačnom prípade nebudeme vedieť zabezpečiť tú najvyššiu úroveň bezpečnosti v súlade so smernicou jadrovej bezpečnosti. Práve preto navrhované obmedzenie je tohoto jadrového výskumu len na otázku bezpečnosti a ložisk paliva, respektíve ukončovanie jadrovej energie je nepríchodné z nášho pohľadu. Čo sa týka pokračovania e, výskumného programu v rámci komunity Euratom, tak tie sú vykonávané predovšetkým v rámci e, medzárodných zmluv a iniciatív vrátane technologicky najviac rozvinutých alebo pokročilých krajín. Nie je náhoda, že práve Kanada prednedávnom vyjadrila svoje rozhodnutie e, pristúpiť k tomuto projektu. Práve preto, lebo komplexný výskum v oblasti jadrovej fúzie ako zdroja E, vlastne čistej alebo uhlíkovo čistej energie pre ľudstvo, to je niečo, čo sprevádza celý rad technologických e, objavov, e, materiálov a ďalších objavov, ktoré sú v tomto smere dôležité. Takže je teraz ešte trochu zavčasu hovoriť nejakým zásadným spôsobom o tejto téme alebo posudzovať uskutočniteľnosť jadrovej fúzie. Rovnako aj program Euratom pre obdobie do obdobia 2020 nemôže slúžiť ako e, medzárodný legislatívny nástroj, ktorý by zastavil výskum v oblasti medzárodnej jadrovej e, komunity vo fúzii, kde sme vedúcim a hlavným partnerom. Verím, že návrh Európskej komisie pokračovať v jadrovom výskume počas najbližších dvoch rokov je dobre odôvodnený, e, bude potrebovať, bude pokrývať tie akutné alebo adekvátne potreby, ktoré tu máme, rovnako ako bude zodpovedať aj medzinárodným požiadavkám, ktoré tu existujú v oblasti jadrovej fúzie. A bez, preto by sme ho mali podporovať bez žiadnych ďalších obmedzení alebo redukcií. Ďakujem pekne. Ďalej v mene SND ďalší kolega Balčitis. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda, vážená pani spravodajkyňa. Dovolte mi poďakovať vám vám za váš dokument a samozrejme rešpektujem váš názor a chápem, že ste veľmi proti jadrovej energii. Ale ako činivý spravodajca a socialista a demokrat, socialista demokratov musím povedať, že s vami nesúhlasím. Návrh nariadenia hovorí o rozšírení už existujúcich výskumných a vzdelávacích programov o ďalšie dva roky a to je samozrejme veľmi logické, pretože všetci chceme zabezpečiť, že budeme ďalej konzistentne pokračovať v našich aktivitách a tento program musí byť adekvátne dokončený. Nie je to rozhodne nový program. A tento program je veľmi dôležitý. Ako už komisia spomenula, je to program, ktorý pokrýva také dva hlavné ciele, ktoré sme si vytýčili. V prvom rade je to otázka zlepšenia bezpečnosti Zároveň je to hľadanie bezpečných alternatív voči súčasnému um, spravovaniu a riadeniu jadrového odpadu a zároveň je to otázka aj e, ďalšieho rozširovania jadrovej, e, jadrového výskumu do oblasti medicíny. Ďalšia dôležitá oblasť je samozrejme oblasť e, výskumu fúzie. Pevne veríme, že do budúcnosti práve táto technológia nám umožní generovať adekvátny objem elektrickej energie a jadrová energia je niečo, čo využívajú členské štáty v mojej krajine napríklad. A my napríklad nakupujeme elektrickú energiu od iných krajín práve z dôsledku nedostatočných kapacít našej vlastnej výroby a táto energia pochádza neraz práve z jadrových elektrární. Vieme, že je čistá a vieme, že je najlacnejšia. Rovnako súhlasím s vami aj v tom, že reálne potrebujeme zacieliť naše priority na otázku bezpečnosti a v tomto potrebujeme naozaj viac koordinácie. Samozrejme, potrebujeme zabezpečiť to, aby odstávka jadrovej elektrárne bola robená bezpečne. Napríklad u nás, keď, sa, keď dochádzalo k odstávke jadrovej elektrárne, vieme, že ďalších 20 rokov nám tento proces e, bude pokrývať, alebo budeme ďalších 20 rokov sa venovať práve tomuto typu projektov, pretože je to starý sovietský reaktor a narážame na veľké množstvo rôznych problémov a preto výskum a koordinácia našich úsilí v oblasti e, e, expertízy a poznatkov, to je všetko veľmi dôležité, najmä keď hovoríme o ďalších krajinách, ktoré robia odstavky jadrových elektrární a preto je dôležité, aby sme tento program zamerali predovšetkým na e, bezpečné ukladanie jadrového odpadu. Na druhej strane nemôžem súhlasiť s vašou pozíciou, Ehm, ohľadom toho, že chcete v podstate ako keby z tohoto návrhu vymazať všetky ďalšie ostatné ustanovenia, ktoré sa napríklad týkajú veľmi dôležitej ehm, technológie fúzie. Projekt ITER je naozaj veľmi dôležité a dôležitý pre členské štáty a máme tu svoje záväzky v tomto smere. Ehm, takže pevne verím, že len ďalší výskum nám pomôže zabezpečiť, aby, energie, aby energia z fúzie sa stala bezpečným zdrojom energie do budúcnosti, no a to nám pomôže e, pokryť naše energetické potreby a zároveň to zabezpečuje väčšiu energetickú bezpečnosť. E, som presvedčený, že musíme zároveň preskúmať aj ďalšie možnosti bezpečnej a čistej produkcie elektrickej energie do budúcnosti. Nemôžeme sa spoliehať len na obnoviteľné zdroje. Myslím si, že potrebujeme v tomto smere prehodnotiť našu pozíciu na globálnom trhu a zároveň musíme zvážiť aj to, ako zostať konkurencieschopný na tomto trhu. V tomto smere potrebujeme práve takýto výskumný a vzdelávací program, no a spolu so svojou skupinou budeme podporovať návrh komisie. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega, v mene ALDE Pán Rikoj, nech sa páči. Merci, monsieur président, et merci. Ďakujem pekne. Chcem poďakovať za prácu. Keď hovorím e, atomovej energii, e, tak to má povahu určitého náboženstva. Sú to ľudia, ktorí podporujú bezpodmienečne jadrovú energiu a ďalší, ktorí chcú, aby sa zrušila. Niektoré krajiny majú k tejto problematike e, až radikálne názory. Určite by sme e, chceli e, riešiť v tejto súvislosti i ukladanie odpadov. Pozície je v tejto oblasti takisto môžu byť radikálne odlišné. Náš, naša spravo- spravodajka <clears throat> smeruje jedným smerom, pokiaľ ide o práve tento rozkol medzi týmito e, zástancami a odporcami e, konečného ukladania odpadov v jednotlivých tých pobočkách, pokiaľ ide o anovú atomovú energiu, e, sa určité problémy jednoducho zmetú zo stola, ale tu ide o program širšieho záberu, ktorý sa zabera na zlepšenie rozvoja, na zabezpečenie, e, výskum, vzdelávanie, ale tiež reaguje na položené otázky. Aké e, e, výzvy pre našu skupinu. Naša skupina podporuje návrh komisie a my chceme naďalej sledovať podporovať tento program, aby komisia vedela artikulovať v budúcich dvoch rokoch, e, ho pretaviť do finančných programov, kde treba podporiť určitý počet vecí. Zo pár poznámok. Poprvé, pokiaľ ide o nebezpečie e, e, jadrovej energie vo vzťahu k ľudskému zdraviu, chcem len povedať, že v porovnaní s ďalšími formami energie sa tu vyskytlo veľmi málo obetí. Vy to viete dobre, pán predseda, e, že e, Polsko má veľmi veľa baní, kde sa ťažia, ťaží uhlie, e, aby mala, bola energia z uhlia a tu hovorím len o primárnych efektoch, teda úmrtia, 10 tisíce úmrtí baníkov, a to nehovorím na, o sekundárnych dopadoch na riziko, možné riziko u jadrovej energie vedie k tomu, že si ľudia predstavujú výrazne veľké e, nebezpečia. Je tu až nábožný odpor. Pokiaľ ďalej ide o výskum a vzdelávanie, náš program je veľmi diskrétny. Položme si otázku o využití jadrovej energie pre ľudské zdravie. Nebolo by isté, že e, kde je veľká budúcnosť, pokiaľ ide o e, e, terapiu a diagnostiku, tu môže byť veľká budúcnosť. Verím vo fúziu a myslím si, že treba ju podporovať o to viac, že Európska únia je tu rozhodujúcim partnerom. Môžeme tu ísť oveľa rýchlejšie bolo by to dobré pre fúziu i ďalšie programy. Moja predstava je tá, že veci by mohli byť pozitívne do roku 2050. Ďalšia poznámka. Momentálne vo svete energia jadrová e, zostáva dynamickým elementom 240 programov stavby reaktorov jadrových vo svete mohli by sme sa rozhodnúť, že zostaneme mimo tohto trendu, von, z tohto postupu. To by bolo odpojenie sa od reality. Sme veľmi blízko k pozícii e, komisie podporovať teda e, tohto programu po roku 2019 Citlivo som reagoval e, na poznámku rovnosť žien a mužov vo výskume a vzdelávanie, e, že sa nedosahuje, pretože je tu určitá história. Vieme, že, že vzdelávanie vedcov v nerovnosti, ale veci sa trošku zlepšujú. Podporujem teda túto poznámku, návrh komisie, ale niečo ma tu zmiatlo, otázka rodová v tejto oblasti u personálu, ktorý je na výskumných programoch a vzdelávaní jej v jadrových programoch. E, je tu niečo určitou istotou Eisenbergovou, je jednoducho e, otázka napríklad relevantná pre túto správu. Ďakujem, pán predseda. Kolík. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega, za vaše poznámky. Pán Silikiotis nahradí pani Marisu Matias, ktorá tu nie je. Obaja sú z GUE. Samozrejme, máte slovo, prosím. Ďakujem, pán predseda. Rád by som sa poďakoval Rebeke Harms za jej správu. Bohužiaľ, Naša tieňová spravodajkyňa nie je v Bruseli. za Gue NGL. Sme presvedčení o tom, že nukleárna téma, jadrová téma je základnou hrozbou tak pre ľudí, ako aj pre životné prostredie. Sme presvedčení o tom, že výskum by sa mal presunúť do inej oblasti a mali by sme sa zamerať skôr na bezpečnosť a ochranu neviem, ako by sme um, chcel by som sa zamerať na to, aby sme z, uh, zamerali výskum na zakonzervovanie nukleárnej flotily, ktorá je k dispozícii a mali by sme investovať uh, skôr do iných projektov, než je fúzia ITER a myslím, že by sme sa skôr mali zamerať na investovanie do výskumu a na pomocné programy e, pre spoločnosť a životné prostredie. Ďakujem, pán kolega. Máme tu zástupcu za pani Kapel, ktorá je tieňovou spravodajkyňou. Ďakujem pekne. Keď som prvýkrát hovorila o tejto správe, e, vyslovil som podporu vízii komisie. Ide o užitočnú energiu, chceme znižovať emisie CO2. Dúfala som, že ako spravodajkyňa zo zelených budete e, hľadať spoločné záujmy a nie nejaké dogmatické postupy. Ale bohužiaľ pri čítaní vašej správy e, či, vidím, že nehľadáte spoločnú plochu e, medzi komisiou a jednotlivými krajinami, ktoré majú veľmi e, rozmanité postoje. Ide len o nemecký postoj, postoj protinukleárny, e, ktoré si vybrala vaša krajina, takže vaša správa sa orientuje voči Euratomu, ako keby to bol organizátor odstraňovania atomovej energie. My vo Francúzsku ešte staviame nové reaktory a máme 70 pokrytý touto energiou. Chceme e, zabezpečovať e, e, riešenie odpadu, ale to by nemalo škodiť príslušným prácam pre zabezpečenie jadrových reaktorov a výskumu v tejto oblasti. Vy chcete hovoriť o tejto energii ako o energii minulej. Výskum v tejto nenákladnej a dekarbonizovanej energii by mal vy pokračovať. Vaša vôľa e, hovoriť o výskume e, pre bezpečnosť by pre nás mal byť kľúčovým zámerom Euratomu. Hoci CITER priamo nie je financovaný e, tej, týmto programom, my e, obnovujeme podporu pre jadrovú fúziu, aby e, tento projekt, dlhodobej spolupráce spájal národy a základné svetové veľmoci, asi väčšina e, obyvateľstva planéty. Financovanie by e, malo byť e, teda určité financovanie zabezpečené. Pritom je nereálne hovoriť o dlhodobej podpore. Spomenuli ste ďalej teroristickú hrozbu zabezpečenie jadrových elektrární voči týmto hrozbám je dôležitou vecou a určite by sme sa mali postaviť, aby to nebola len prázdna fráza. Ďakujem pekne, pani Lešavalie, za vaše poznámky k téme IMF. Pani François Gusteč. Keď počúvam kolegov, úloha našeho spravoda- našej spravodajky nebude zložitá, pretože i ja si myslím, že návrh komisie predržiť jadrový rámcový program je vynikajúcou iniciatívou. Ja chcem pripomenúť, povedali to kolegovia, že jadrová energia je rozhodujúca, pretože neprodukuje uhlíkové emisie, a nemali by sme tu popierať, že nepotrebujeme jadrovú energiu v oblasti zdraví, zdravia. To je úplne nesprávne. Treba podporovať európsky výskum v jadrovej oblasti a je dôležité zabezpečiť kontinuitu, koherentnosť v projektoch a v agende výskumu. A ja si myslím, že treba e, e, zniž- nie je priateľné redukovať dotácie. Oni sú totiž dotácie zamýšľané na obdobie až do roku 2020. Zhodneme sa na nevyhnutnosti výskumu, e, určite je potrebe na odstraňovanie odpadov, ale tento program by mal byť na prospech všetkému výskumu a inováciám, ale treba rozvinúť technologické líderstvo, hovorili sme o ITERI, Hovorili sme o rôznych technológiách, treba mať nový systém e, reaktorov a palív. Sú tu vedci, ktorí údajne sú presvedčení, že už nebude e, možno e, o 20 rokov jadrovú fúziu komerčne využiť. Pozrite sa, čo hovorili vedci pred 50 rokmi, vôbec nevychádzali z umelej inteligencie a nových technológií, o ktorých dnes každodenne hovoríme v tomto výbere, Takže prestaňme hovoriť o vedcoch, čo budú hovoriť o 50 rokov. My to bohužiaľ nezažijeme, ale máme moc na to pripraviť pôdu pre budúcnosť a tu je dôležité podporiť výskum Euratom. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pani Moody. Uh, ďakujem pekne a ďakujem aj správodajkyni toto je jedna zo zriedkavých príležitostí, kedy som práve na druhej strane argumentácie spravodajcu a ja súhlasím so všetkými, takmer všetkými predrečníkmi, čo sa týka návrhu komisie a všeobecnej podpory tohto návrhu. Samozrejme, že odstavovanie reaktorov a odpad je veľmi dôležitý, ale je to už súčasťou toho, čo bolo navrhnuté, čo je v tom návrhu, o ktorom diskutujeme. Avšak v texte je o mnoho viac. Myslím, že to môžeme zlepšiť, ale trošku iným smerom odkláňajúcim sa od návrhu spravodajkne. Toto je text o vzdelávaní, o výskume, o nízkouhlíkových energetických zdrojoch, výskume nových energetických potenciálov. Je tam spomenutá mobilita výskumníkov, na ktorú by sme sa mali zamerať a taktiež ďalšie vzdelávanie. Čo sa týka ICERu, je to globálny projekt. Mali by sme byť skôr hrdí na to, že ho môžeme viesť a už nám zabezpečuje nové technológie a technologický vývoj tak v materiálnej forme, ako aj v iných. Myslím si, že je dôležité, aby sme pokračovali v jeho financovaní a investovaní do neho v jeho podpore. Taktiež tu máme niekoľko doplnkových bodov. Zabezpečenie toho, aby sme pokračovali v tomto projekte Myslím, že je dôležité, že by sme to mali vidieť ako súčasť projektu, najmä tú zložku, ktorá funguje, ktorá má svoje sídlo v Spojenom kráľovstve. A mali by sme rozširovať tento pracovný program. A na záver ja budem komentovať e, to, čo odznelo e, z úst kolegu za ALDE. A pretože vy stále monitorujete túto tému. Ja by som rada zabezpečila, aby sme pokryli všetky oblasti výskumu, avšak súhlasím s väčšinou mojich predrečníkov v tom, že by sme mali doplniť túto správu trošku iným spôsobom, než to navrhuje spravodajkyňa. Ďakujem. Uh, Ďakujem pekne snažím sa uh, zachytiť uh, zrak ďalšieho kolegu, ktorý sa chce vyjadriť, ktorý je za SAD tieňovým správodajcom. Prepašte, nemohol som tu byť, hovorí pán Henkel. Vážení kolegovia, náš, spravodajc, náš spravodajkyňa v ITRE, pani Harms, považuje správu komisie súhlasím s ďalšími kolegami, eh, ona túto správu posúva trošku do inej dimenzie. V mnohých navrhovaných pozmeňovacích návrhoch vidím túto odlišnú líniu. Na mnohých miestach by skôr mala navrhnúť eh, vyčiarknutie eh, textu, respektíve navrhuje ho, avšak to by znamenalo, že je dôležité nechať na pleciach členských štátov, aby sa rozhodli, aký druh energie budú používať a najlepšie by bolo, aby sme aby sme e, to ponechali v takej rovine, ako rozhodol najvyšší e, súd v Nemecku, že by to malo byť otázkou suverenity členských štátov. E, ja by som e, asi hovoril za nemecky hovoriace krajiny. Pravdepodobne žiadna krajina nechce byť závislá na jadrovej energii, ale malo by byť našou úlohou, aby sme našli ten správny energetický mix e, s čo najlepším dopadom na životné prostredie a najlepšou efektívnosťou. Myslím, že ak by sme úplne odbúrali e, atomový výskum, e, by to negatívnym spôsobom ovplyvnilo taktiež ekonomiky e, členských štátov EÚ. Ak chceme zostať ekonomickým a energetickým lídrom, mali by sme sa sústrediť na všetky oblasti výskumu a mali by sme diverzifikovať, mali by sme byť schopní konkurovať všetkým sektorom a e, investovať do výskumných organizácií. Ak sa tak nestane, tak potom toto vákuum zaplní Rusko alebo Čína. Chceme to dopustiť? Taktiež by som rád vypichol, že je pre mňa veľmi dôležité, aby sme naďalej pokračovali v výskumných aktivitách so Spojeným kráľovstvom aj po Brexite parlamente, v tomto výbore som už vravel, že Brexit je kolosálnou chybou, pretože strácajú obe strany Ja si myslím, že by sme mali e, si jasne uvedomiť, zdá sa, že vláda Spojeného kráľovstva je pripravená zaplatiť za to, aby sme pokračovali v našej výskumnej spolupráci. Stretol som sa so zástupcami 15 rôznych britských univerzít a zdá sa, že všetci so mnou boli zajedno v tom, že musíme zabezpečiť aby sme pokračovali vo všetkých výskumných projektoch v tejto oblasti aj po Brexite. Súčasné návrhy e, však e, nepokrývajú tento súčasný potenciál, ktorý by sme mohli mať v Spojenom kráľovstve najmä o čo ide o programy, pokiaľ ide o programy pre roky 2019 a 2020, ja sa preto budem zameriavať na e, podporu e, toh, tejto témy, ktorá je ťažisková. Ďakujem pekne za vaše e, pripomienky, hovorí pán predseda. Za Európsku komisiu teraz vystúpi pani Jolie Botrel z generálneho riaditeľstva RTD. Ďakujem pekne. Pán predseda, príjemné predpoludnie všetkým. Komisia víta správu. Európsky program by mohol zlepšiť jadrovú bezpečnosť, ochranu a ochranu pred radiáciou. Komisia taktiež si je vedomá toho, že rozšírenie programu Euratom pre roky 2019 až 2020 bola vyjadrená členmi, ktorí sa zúčastnili na poslednom rokovaní výboru ITRE v marci. Ako je to aj v dnešné predpoludne, ako som zaznamenala, je jasné, že eh, Eh, situácia eh, po Fukushime reflektuje priority dvoch programov Euratomu, ktoré boli prijaté po tejto nehode v roku 2011. Navrhovaný program pre roky 2019 až 2020 zostáva zameraný na jadrovú bezpečnosť, ochranu a záruky s tými istými zámermi a pravidlami. Toto je dôvod, prečo by sme v súvislosti s jadrovým výskumom radi ako komisia navrhli e, podporovať tie isté priority. V, súlade, e, v súvislosti s fúziou Návrh komisie uvádza, aby sa preskúmali súčasné stratégie uvedené v cestovnej mape k jadrovej fúzii, preto je potrebné, aby sme pokračovali z rôznych dôvodov. Poprvé, aby sa Európa pripravila na, e, na používanie ITER, e, aby sme zabezpečili čo najväčšiu návratnosť z e, európskych investícií a aby Európska únia zostala jedným z, hlavným, z hlavných hráčov v oblasti výskumu a vývoja, aby sme pokračovali v, v výstavbe vzorových jadrových elektrární. Je našou povinnosťou voči budúcim generáciám, aby sme vedeckým spôsobom preskúmali, či e, fúzia je dostatočným zdrojom pre, generáciu, pre generovanie elektrickej energie a taktiež pre nízkouhlíkové e, energetické dodávky. Ďakujem. Ďakujem za vyjadrenia v mene Európskej komisie. Nie je to jednoduchá úloha, ktorú má pred sebou naša spravodajkyňa, ako pani Grosetet už zdôraznila. Čo si o tom myslíte? Poznáte ma, viete, že mám rada výzvy. Najskôr ITER. Prvá správa, za ktorú som bola zodpovedná ako asistentka v Európskom parlamente v 80. rokoch k téme ITER, ten, to rátal s komerčným použitím jadrovej fúzie v období prelomu storočí 1990 až 2005. Ja si myslím, že ak tu hovoríme o viere v tejto rozprave, niektorí kolegovia to tak chcú formulovať, tak by sme mali poklepať na plecia práve tým, ktorí um, ešte stále majú hlbokú vieru v komerčné využitie jadrové, jadrového, eh, jadrovej fúzie. A za 10 ročia, eh, počas ktorých som sa stala z asistentky členkou poslaneckého zboru, sa toto komerčné využitie jadrovej fúzie presunulo eh, viac menej až do druhej polovice tohto eh, storočia. Ja naďalej mám veľmi veľkú a hlbokú vieru v túto technológiu. Jednoznačne je to najdrahší výskum, ktorý sa kedykoľvek konal v rámci EÚ. Ja som to niekoľkokrát povedala. Čo sa týka základného výskumu, viem si tam predstaviť čokoľvek, ale to, čo sa deje v, e, v rámci ITER, je to príliš skoro, respektíve príliš skoro to bolo vyňaté zo základného výskumu. Väčšina, ktorá sa prikláňa k určitému názoru, toto ma neprekvapuje, ale ja si myslím, že väčšina členov výboru sa neinformovali o vedeckých informáciách, respektíve o názore špecialistov z tejto oblasti na komerčné využitie, pretože sa tým zaoberajú 10 ročia. a um, špecialisti by boli radi, keby sa nikdy neuvádzal nejaký presný dátum tohto uvedenia komerčného využívania čo sa týka bezpečnosti, týmto výskumným programom určite môžeme veľa dosiahnuť. Ja by som rada na tomto mieste pripomenula, že bezpečnostné štandardy pre atómovú energiu eh, v EÚ nemáme, ktoré by zodpovedali súčasnému stavu techniky. Pokúšali sme sa o to, ale neboli tieto snahy úspešné. Čo sa týka bezpečnostného výskumu, sme však ďalej, než sú štandardy, ktoré sa momentálne implementujú. A ja si myslím, že by sme sa mali zaoberať skôr tým, ako zabezpečíme, že bezpečnostné štandardy, ktoré sú odporúčané, by sa politicky implementovali. Ja som ťažisko, odstávka a skladovanie nevymyslela. Ak si pozriete pozvánku Európskej komisie k odbornému podujatiu na túto tému, zistíte, ako je to náročné a s akými výzvami sa tu potýkame. Nie len kvôli rozhodnutiu o, o o, o vystúpení z e, tohto kruhu používania jadrovej energie. Napríklad e, v Nemecku je to náročné, vo Francúzsku hovoria špecialisti, že je prítomná pripravenosť na to, aby sa niektoré um, e, staré zariadenia odpojili od siete, napríklad Fessenheim je takým príkladom, potom sa to zhoršilo bankrotom Arevy, Avšak Francúzsko nemá k dispozícii dostatok financií na to, aby sa tieto všetky zariadenia odstavili. Toto všetko vstupuje do debaty. Bohužiaľ, e, jadrové koncerny nezabezpečili správny manažment a už nie sú v stave zabezpečiť odstavku je potrebné, hovoria, že staré atomové elektrárne je potrebné prevádzkovať preto, aby sme zarobili peniaze na ich neskoršiu odstávku. Ak sa teraz pozrieme práve na francúzske pomery, ktoré boli um, poznačené najmä bankrotom Arevy a negatívnym vplyvom na EDF. Mali by ste sa na to pozrieť, toto by som odporúčala, pretože je to otázka nielen pre tých na posúdenie, ktorí majú hlbokú vieru v toto e, jadrové e, riešenie komerčné, ale najmä pre tých, ktorí sa chcú zamerať na jasné čísla. Bolo by jasné, že sa tu rozvinú rôzne názory a my teraz zo e, s tieňovými spravodajcami si tieto návrhy pozrieme a zistíme, či by sme mohli predložiť na hlasovanie spoločných návrh. Ďakujem. Ďakujem pekne za vaše poznámky. Dovolte mi pripomenúť vám, že 26 apríla, čiže pozajtra do 12. hodiny je možné predkladať pozmaňovacie návrhy, hlasovanie vo výbore ITRE 10. júla a hlasovanie na plenárke v septembri. Milí kolegovia, dámy a páni, stretneme sa o 13.30 Európska na medziparlamentnom fóre e, Európskej atomovej komunity. Ešte raz by som vás rád pozval na stretnutie s kolegami z deviatich členských krajín z východnej časti nášho kontinentu a výbor ITRE sa stretáva 14.30 dnes popoludní. Ďakujem pekne. A prepačte ešte pani Harms. Rada by som sa ospravedlnila, nemôžem sa k vám pridať. Myslím si, že je to veľmi dôležité stretnutie, najmä s kolegami z východoeurópskych krajín. Ja letím do Kieva kvôli 32. výročiu Černobyľa, Myslím si, že práve po tejto debate by sme o tomto mali popremýšľať a po začatí stretnutia budeme mať obed na tom istom mieste, kde sa koná parlamentné stretnutie s kolegami z východoeurópskych krajín. Taktiež vás e, zároveň pozývam na obed.